Buonasera a tutti. Eh. Dobrý večer všetkým. Abbiamo adottata quindi l'agenda di questa settimana. Venovať teda uh, už ďalšiemu bodu na programe schôdzi, ktorý sa týka diskusí ohľadom otázok na ústneho zodpovedanie v pokiaľ ide o krízu v európskom sektore rybolovu spôsobenú nárastom cien ropy. Diamo la parola Teraz dáme slovo pánovi Alenovi Kadekovi na dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, pani komisárka, drahí kolegovia, ehm, e, Európsky parlament má len jedno sídlo a to je Štrásburg. Od februára 2011 ceny ropy neustále začali narastať a prekročili 100 dolarovú hranicu za baril, barel bruntu Všetky tieto sektory, a hlavne sektor Bolovu, je naozaj dotknutý veľmi týmto nárastom ropy. Ak to niekoho zaujíma, hovorí pán rečník, tak e, nech mi to povie. <laughs> Ak to nech zaujíma niekoho, nech mi to povie tiež. Ja nemusím hovoriť. Pán predseda, ak dovolíte, ja chvíľočku počkám, kým väčšina kolegov odíde. Kolegovia, poprosím vás, kto chcete ísť von, tak samozrejme môžete tak urobiť, ale veľmi rýchlo, bez toho, aby sme naťahovali teraz diskusiu ohľadom rybolovu a poprosím, aby pán Kedek mohol hovoriť bez toho, že by ste ho rušili. Nech sa páči, pán Kadek, znovu máte slovo. Recu- può recuperare tutto il tempo, incominciamo da ora. Takže znova e, začínate od nuly, aby ste mali dostatok času, pán predseda, pani komisárka, drahí kolegovia. Najprv by som chcel zopakovať, prepačte mi, ale Štrasburg, e, teda parlament má len jedno sídlo a to je Štrasburg od februáru roku 2011. E, ceny ropy neustále narastajú a nedávno prekročili 100 dolarovú hranicu za barel Brentu. Sektor rybolovu je veľmi postihnutý týmto narastom cien ropy pretože prevádzkové náklady neustále narastajú, keďže narastá aj cena ropy. Hlavne remeselná, remeselný e, rybolov je veľmi postihnutý, takisto e, aj rybári sú, ako veľmi dobre viete, postihnutí a spojení s narastom cien ropy. Všetci rybári mi hovoria o svojom e, znepokojení, pokiaľ ide o nárast cien ropy. Ja by som chcel poprosiť, aby sme všetci spoločne reagovali, aby tieto podniky mohli pokračovať vo svojej činnosti napriek nárastu prevádzkových nákladov. No, preto uznesenie, ktoré budeme predkladať, chcem požiadať, aby členské štáty po prípade e, mohli podporiť e, ľuďom, ktorí pracujú v rybolove, bez toho, aby bola narušená ich hospodárska súťaž. Preto by som chcel, e, aby sme zvýšili e, hranicu de minimis z 30 tisíc na 60 tisíc na jeden podnik. V žiadnom prípade nejde o zvýšenie e, rozpočtu Európskeho parlamentu Európskej únie, pretože de minimis e, je pre tie, mm, určené pre tie podniky, ktoré nenarúšajú hospodárskú súťaž. Chcem teraz požiadať, aby sme mali viacej flexibilitu. Ty pre členské štáty chcem požiadať komisiu, aby e, analyzovala moju žiadosť, aby pochopila, že celý tento sektor je veľmi dôležité, aby sme ho rozvíjali a takisto aj chránili, pretože rybolov to sú ženy a muži, ktorí potrebujú naozaj slušný príjem. Treba ich podporiť, hlavne pokiaľ ide aj aj o e, nárast importu e, e, rýb, ako aj akvakultúry na európsky trh. Nejde len o ekonomický profit, ale naozaj je to v našom záujme, aby sme ochraňovali ich činnosť, aby sme ochraňovali takisto naše pobrežné oblasti, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť a takisto aj zamestnanické miesta v tomto sektore. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem pekne, pán Kádek. A teraz odozdávam slovo pánovi Belderovi. Takisto aj on má dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Situácia v sektore rybolovu je skutočne veľmi vážna, pretože ceny palív sú extrémne vysoké, ceny rýb sú mm, extrémne nízke, dokonca historicky nízke. E, Kolegovia by som chcel pripomenúť, E, najmä e, rybolov umelý, ktorý je veľmi dôležitý pre množstvo krajín, okrem iných Francúzsko, Belgicko, e, Holandsko, Dánsko a tak ďalej. A mm, do, istej, do, do istého času bolo možné dovážať do Európy umelo chované ryby zo zahraničia, ktoré sú menej kvalitné, menej, chudne, menej chutné, ale v súčasnosti vďaka ochrane je možné Ehm, je možné chovať tieto ryby e, efektívnejšie. Na nešťastie e, ceny klesajú a e, my sa domnievame, že ten dovoz najmä platesy chovanej umelo v umelých podmienkach bez cieľ je absolútne nevyhnutné pozastaviť na to, aby sme zachovali zachovali ponuku rýb e, v zdravej selekcii a vo vysokej kvalite. Takže e, ja by som chcel, aby ste podporili toto opatrenie. Chcem e, poprosiť, chcem ospravedlniť pána Lek Frika, pretože som si myslel, že jeho otázka mala byť na programe Catch DI, takže teraz ak chcete e, odpovedať na žiadosť pána Kadeka, tak môžete teraz e, predložiť vašu pripomienku. Ak pán e, Kadek je tu prítomný, aby vám mohol odpovedať. Takže odozvám vám slovo kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som položiť otázku kolegovi Kadekovi a spomínal tu jediné sídlo Európskeho parlamentu. Vážený pán kolega, možno si všimli, že parlament zasada niekedy aj v Bruseli. Možno si všimli aj to, že výbory zasadajú v Bruseli. Možno ste si všimli dokonca aj to, že čas je v Luxembursku. Takže možno to nie je úplne tak, ako ste to vrávali. To som vám chcel povedať. Ďakujem. Prego, Nech sa páči, pán Kadek, máte slovo. Ja som len chcel pripomenúť to, že zmluvy sú úplne jednoznačné v tomto zmysle, pretože sídlo Európskeho parlamentu je v tomto mieste, kde sa nachádzame tu počas tohto týždňa v Štrasburgu a len a len v Štrasburgu. Samozrejme, že pracujeme aj v Bruseli. Ja e, dva týždne e, dám mesiacom v Bruseli a naozaj tam zažívam veľmi pekné chvíľky, ale takisto aj veľa pracujem. Ale sídlo EP je v Štrasburgu a musí zostať v Štrasburgu. Toľko som chcel povedať. Bene. Veľmi dobre. Budeme pokračovať e, spoluautormi otázok. Teraz pani Brita Rojmeš dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Neustály nárast cien palív znamená veľké problémy pre mnohé podniky v Európskej únii. Je to dodatočná záťaž. Špecificky sa to týka európskych rybárov. Je totiž o to, že oni dodatočné náklady jednoducho nemôžu e, vyrovnať vyššími cenami alebo vyšším výlovom. Napätie na Blízkom východe a Severnej Afrike ešte zhoršili situáciu. To znamená, že musíme sa zaoberať tým, akým spôsobom zvýšenie cien palív ovplyvňujú hospodárstvo ako aj zamestnanosť v Európe ktoré sú najrizikovejšie, najhrozenejšie sektory, ako by sme mohli zabezpečiť určitú podporu bez toho, aby došlo k skresleniu hospodárskej súťaže. Preto apelujeme na komisiu, aby sa týmto zaoberala. Je veľmi dôležité, aby sme poskytli podporu európskemu e, sektoru rybolovu. Čo sa týka dovozov z tretich štátov, tieto nesmú narastať. Jednoducho nachádzame sa pred reformou spoločnej rybolovnej politiky a to znamená, že máme v tej, pri tejto téme ďalšie záväzky a nesmieme konať unáhlenie. Ďakujem pekne. Grazie, Reimers. Ďakujem pani Reimers a teraz eh, pani Ulrike Robust má eh, dve minúty a pol rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Európsky sektor rybolovu sa nachádza v hlbokej kríze a už predrečníci na to poukázali Rybári zo všetkých morí Európy sa stiažujú, ako im klesajú príjmy, ktoré ohrozujú ich povolanie. Kolegyne, kolegovia, položme si otázku, prečo klesajú príjmy našich rybárov? Ja tu vidím tri dôvody. Ide tu o pokles množstva rýb, potom o klesanie cien a jednoducho tam, kde je ponuka príliš veľká. A po tretie, tým sa dnes zaoberáme, vyššie prevádzkové náklady, čo je prepojené s nárastom cien ropy. Kolegyne, kolegovia, politika musí konať. To znamená, že musíme sa snažiť vykonať všetko preto, aby sme pomohli týmto ľuďom. A ja chcem zdôrazniť, čo môžeme spraviť Návrh uznesenia konzervatívcov prislúbuje viac, ako môžeme spraviť. Oni požadujú, aby sa pomoc de minimis navýšila o 100% z 30 tisíc na 60 tisíc eur a z tohoto by sa mali platiť subvencie pre paliva. Jednoducho ale tieto dotácie palív si nemôžu dovoliť mnohé členské štáty. To znamená, že väčšine európskych rybárov vôbec nepomôžeme takýmto spôsobom. Okrem toho ostávajú tie dva spomenuté problémy. E, naďalej ešte sa zhorší nadmerný rybolov a nevyrieši sa cena trhových cien. Čo sa týka finančnej podpory pre rybolovov, tu vidím podstatne väčší problém. Členské štáty využívajú, nevyužívajú prostriedky z Európskeho rybolovného fondu, aj keď Európska únia platí 50 to znamená, že v záujme našich rybárov sa musí v tejto oblasti niečo zmeniť. Kolegyne, kolegovia, skúsme spolu do štvrtka vypracovať diferencovaný text a skús, skúsme, skúsme hľadať cestu, ktorá bude udržateľná a rozumná, takto podporí rybolov. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Rodus. Ďakujem pekne, pani Robust. A teraz pani Izabela Loven má slova slovo minúty. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať aj môjmu kolegovi, pánovi Kadekovi, za to, že nám dal príležitosť hovoriť o e, skutočne zásadných otázkach. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, aký razantný bol nárast cien ropy, pretože e, sú dva sektory, ktoré sú momentálne vyňaté z platenia akýchkoľvek e, daní z paliu. E, ide o leteckú prepravu a lodnú prepravu vrátane rybolovu. Takže v Európskej únii rybolov musel čeliť menšiemu dopadu zvýšenia cien ropy a tým pádom aj palív než ostatné sektory, čo už je e, akési, aké, akási skrytá e, dotácia pre tento sektor a e, napomáha to len ďalšiemu likvidovaniu rybolovných zásob, ale v tomto sektore v tomto sektore naj, Eh, tie spôsoby, ktoré eh, spotrebujú najviac paliva, tie sú práve najhoršie pre rybolov. To sú vlečné loďa, eh, siete, ktoré sú vlečené podne. No a Ďalej je pomerne, existuje ešte niekoľko pomerne veľkých zdrojov pre dotácie pre tento sektor, ktoré doteraz, doteraz fungujú, napríklad nariadenie z roku 2008. My v tejto časti, alebo v, v tejto oblasti sa snažíme redukovať e, emisie CO2. Náš cieľ je do roku 2050 ich znižiť o 80 až 90 A takisto sme prislúbili, že zlikvidujeme neekologické e, neekologické dotácie. Dohodli sme sa tak v Nagoji a e, plán je urobiť to do roku 2020. Takisto sa sústredujeme v medzinárodnom kontexte na likvidáciu dotácií, ktoré e, krivia trh, trhové prostredie. Domnievame sa, že ak Európska únia e, zavedie zvýšenie hranice de minimis práve v tejto chvíli, tak pravdepodobne podkope e, svoju vedúcu pozíciu v rokovaniach a vyšle signál do zbytku sveta, že aj ostatné krajiny môžu zvyšovať dotácie na palivo pre rybárov, teda pre rybolovné a Toto by viedlo k roztočeniu špirály, a ďalšej redukcie rybolovných zásob v moriach. A to práve teraz nepotrebujeme. My by sme tento trend chceli zvrátiť a toto by vyslalo absolútne nesprávnu správu. E, my e, jednoducho musíme e, to zvýšenie cien využiť v náš prospech a toto by mala Európska, unie, Európska komisia zohľadniť aj vo svojej správe o reforme redukovania emisí CO2. Ďakujem pekne, pani Lovena. Teraz má slovo pani Maria Danamaki. Thank you, president. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené poslanky a poslanci. Komisia si je vedomá e, súčasnej situácie v sektore rybolovu. E, ceny palív sú len jedným faktorom, ale nie sú jediným dôvodom pre ten problém, ktorému momentálne čelíme. Ak budeme hovoriť len o cenách palív a budeme sa snažiť vyriešiť situáciu len na základe tohto parametra, tak komisia by skôr apeloval, chcela apelovať na členské štáty, aby využívali viac e, možností, ktoré im dáva Európsky fond pre rybolov. My sme tieto naše možnosti a kapacity zatiaľ nevyužili na 100%, pretože členské štáty doteraz vyčerpali menej než 20% e, celkovej čiastky vyčlenenej pre e, oblasť rybolovu. E, ceny e, palív, ktoré sú vysoké, by sa dali riešiť prostredníctvom tých opatrení v Európskom rybolovnom fonde, ktoré sú zamerané na reštrukturalizáciu činností a flotil a takisto na zvyšovanie, optimál, zvyšovanie efektívnejšieho, optimálnejšieho využitia paliu. Cena pali- cena paliu pravdepodobne zostane na vysokej úrovni aj v budúcnosti. Minulý týždeň ceny mierne poklesli, ale Napriek tomu je možné očakávať, že e, ceny palív zostanú na podobne, podobne vysokých úrovniach a preto komisia zvažuje, aby e, sa v rámci reformy spoločnej rybolovnej politiky a príslušného finančného nariadenia e, teda uvažujeme o tom, ako zvýhodniť rybolov, ktorý je menej náročnejší na spotrebu palív. My by sme chceli skrátka podporiť aktérov v tomto odvetví, aby prešli na efektívnejšie metódy a tým zvýšili svoju odolnosť proti fluktuácii cien palív. Ale takýto prístup e, vyžaduje uplatnenie jedného princípu. E, a to, že e, tento tento finančný, nový finančný systém by v žiadnom prípade nemal zvýšiť objemy rybolovu. Čiže my chceme zabezpečiť, aby tou ochranou pred veľkými cenami palív sme zároveň nenarušili udržateľnosť rybolovu toto e, môže teda tá súčasná situácia môže viesť k poklesu rybolovu, k zvýšeniu zásob a tieto zvýšené zásoby môžu v budúcnosti zvýšiť e, príjem odvetvia budúcnosti. No a pokiaľ ide o požiadavku na zvýšenie Prahu de minimis, toto nie je požiadavka nová a e, Komisia zadala štúdiu na skúmanie tohto problému už v roku 2008, v, ktorom, v ktorej by sa v ktorej sa teda malo, malo skúmať e, zvýšenie e, stropu z 30 tisícov na 120 tisíc eur na jedného príjimateľa. A štúdia ukázala, že takýto návrh nedokážeme akceptovať z troch dôvodov. V prvom rade preto, lebo takéto zvýšenie stropu by, e, by by zvádzalo mm, prevádzkovateľov a subjekty v tomto sektore e, využívať metódy, ktoré sú náročnejšie z hľadiska spotreby palív a po, druhej, e, po druhé by, e, by lode, ktoré by sú väčšie a spotrebujú viac paliva, dostávali viac prostriedkov než menšie a povedzme efektívnejšie fungujúce plavidlá. Ja si nemyslím, že niekto v tejto sále podporuje to, aby sme aby sme stimulovali využívanie väčších plavidel a menej efektívnych plavidel. A po tretie, e, výsledkom tejto štúdie bolo, že a e, niektorí poslanci to už aj spomenuli, teda e, v súčasnosti členské štáty sú niektoré z nich minimálne nútené uplatňovať úsporné opatrenia. A preto politická podpora návrhu, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu e, verejných výdavkov. Politická podpora by bola neistá. A aj keby e, tento prach de minimis e, bol zvýšený, tak mnohé členské štáty by nemali reálne prostriedky, ktoré by, by mohli využiť túto možnosť, túto možnosť ako presmerovať prostriedky platcov daní. Čiže ak by len niektoré členské štáty boli schopné vyplácať tieto vyššie čiastky de minimis, tak by to narúšalo hospodárskú súťaž a vytváralo nerovné podmienky medzi flotilami jednotlivých členských štátov. No a toto je asi najdôležitejší dôvod zo všetkých, na ktorý nás upozornila E, upozornila štúdia. A pokiaľ ide o e, daňovú úľavu na paliva pre plavidlá, ktorú navrhujú zelení, toto je vec, ktorú nemôžeme riešiť len na pôde Európskej únie. Toto je záležitosť, o ktorej treba rokovať na globálnej úrovni, pretože zdanenie palív len v Európskej, alebo teda iné zdanenie palív v európskych prístavoch by e, viedlo k obrovskému narušeniu hospodárskej súťaže a poškodilo by to práve naše flotily, pretože e, v európskych Eh, keby sme eh, v európskych eh, prístavoch, keby sme zaviedli osobitnú daň na palivo, tak by jednoducho lode išli to palivo nakupovať niekde inde a pre nás by to bolo nevýhodnejšie. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz odozveme slovo jednotlivým rečníkom, ktorí boli zapísaní v mene politických frakcií. Najprv začneme pani kolegyňou Fraga STVS v mene EPP. Pán predseda, Vzhľadom na návrhu reformy rybolovnej eh, politiky EPP by chcela ešte viacej upozorniť na ekonomickú situáciu v sektoru rybolovu. Eh, pokiaľ ide o nové zorganizovanie eh, tohto rybolovného sektoru v EÚ, by sme potrebovali veľa väčší manevrovací priestor, pokiaľ ide o ceny. Mnohí navrhujú, teda hovoria o narušení hospodárskej súťaže, takisto aj o lepších kontrolných mechanizmoch, ktoré by mohli aj zabezpečiť nové e, finančné prostriedky pre e, týchto pre, pri ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore. Ja by som chcela eh, hovoriť aj o fosílnych palivách, eh, ktoré eh, naozaj ich náraz týchto palív má vplyv na ľudí pracujúcich v tomto sektore. V rámci tejto panorámy mnohé podniky môžu, e, nemajú dostatok finančných prostriedkov pre reštrukturalizáciu alebo aby k prispôsobenie tejto novej situácie a k štrukturálnych e, zmien, ktoré e, potrebujú. Preto som predložila túto otázku na ústne zodpovedanie, ktorá by mohla nájsť odpoveď v, na pôde tohto zhromaždenia. Samozrejme, že nemôžeme spôsobovať väčší narast e, rozpočtu EP, e, pretože tie, podni- tie pomoci, ktoré boli e, pomo- ktoré sme chceli zabezpečiť, sú oveľa nižšie ako pomoci, ktoré sú udelované v rámci SPP. Pokiaľ ide o balíček opatrení, ktoré chceme schváliť v rámci e, tých, tohto stropu e, de minimis. E, nie je to až taká veľká suma, pani komisárka. Pokiaľ ide o tieto pomoci a pokiaľ hovoríte, že to bude spôsobovať ešte väčšie nerovnosti v rámci hospodárskej súťaže a tak ďalej, ale to, čo tí, čo navrhujú tieto pomoci, myslím, že sú to práve členské štáty, ktoré by tak mali urobiť, pretože tí chcú chrániť vlastný, vlastné sektory v rámci ich ekonomiky. Ďakujem pekne. A teraz dávame slovo pani Katrin Trotman. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, drahí kolegovia. Rybolov, ľudia pracujúci v mi hovorili o svojich ťažkostiach, ktoré sú stále horšie a horšie, a pokiaľ ide o ich prežitie, znižovanie rybolovných kvót, ďalej ťažkosť, dodatočné ťažkosti, nárast cien ropy, ktoré ešte zhoršili ich situáciu, aj keď troška ropa teraz poklesla, stále je tu veľká volatilita a už dva roky e, toto ohrozuje každodenné prežitie našich európskych rivárov, obzvlášť v sektore remeselného a pobrežného rybolovu. Táto situácia je naozaj veľmi znepokojivá a my by sme chceli pomôcť a podporiť našich rybárov. Preto požadujeme od Európskej komisie, aby zvýšili strop eh, pomoci de minimis, eh, ktorý by mohol, mohol byť im prisúdený, aby mohli čeliť tejto eh, kríze. Ide len o prechodné opatrenie, ktoré je spôsobené naliehavou situáciou. Už v roku 2007 komisia zareagovala na tento jav a znova je tu tento nový náraz a my by sme chceli vedieť, vy sme už detailne nespomenuli niektoré konkrétne opatrenia, čo chcete, aké opatrenia prijať. Myslím si, že tak ako to povedala pani Fraga STV, je veľmi dôležité, aby sme e, e, mohli zabezpečiť, že členské štáty mohli využiť tie plafóny alebo tie stropy, ktoré sú stanovené v rámci e, E, našej legislatívy. Myslím si, že naši rybári nie sú proti zmenám. Naopak e, hovoria, že sú pripravení, aby sa e, posnažili, pokiaľ ide o, o ochranu trebárs rybných druhov urobiť veľa opatrení. Nechceme ohroziť teraz ich aktivitu, pretože Eh, naozaj sa nachádzajú v naliehavej situácii. Pani eh, komisárka, je potrebné naozaj reagovať. Ide o signál, ktorý by pomohol aj tomu, aby sme eh, ešte posilnili tie naše historické prepojenia medzi komisiou a jednotlivými remeslami. Ďakujem pekne, pani Trotman. A teraz pán Chris Davis, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Dnes sa zaoberáme subvenciami pre rybárov z dôvodu zvýšených cien palív. Kto bude to zajtra? Polnohospodári alebo potom prepravcovia? A potom napríklad, ako to je aj s, s, s čerpacími stani, stanicami? No ako to je? Prečo zvýšené ceny palív hrozujú každého? Jednoducho toto je špecifická politika. Takto sa snažiť reagovať na sektorálne záujmy, tak sa to rieši v Európskom parlamente. Čo nám z toho vyplýva, je to, že všetci, všetci predsa hovoríme, že chceme mať udržateľné rybolov a keď potom ide o detaily, tak zdá sa, že nevieme, čo znamená udržateľný. Komisia povedala veľmi jasne, oni chápu, že ryb, rybolovný sektor má veľké problémy, ale to nesúvisí iba s cenami e, palív, súvisí to s tým, že 10 ročia sú tam neudržateľné techniky rybolovu. Jednoducho nie je možné priamo presunúť zvýšenie nákladov na spotrebiteľov, tak musíme si uvedomiť, že je nutné asi vytvoriť e, priam prepojenie medzi cenami pre spotrebiteľov a nákladmi. Takto pristupovať, ako bolo spomínané, nie je možné riešiť otázky rybolov ako nadmerný rybolov. Komisia toto povedala na príslušnom výbore pred mesiacom, keď pán Karek položil túto otázku. Vy ste vtedy povedali, že nechcete podporiť e, subvencie z dôvodu zvýšených cien palív. Dnes ste to zopakovali a ja som veľmi rád, že som to vypočul. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Marek Grobarčík. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Drahé kolegovia, e, rybolovná politika v rámci EÚ, ktorá sa opiera o ochranu morského prostredia, musí e, dosiahnuť to, aby tento rybolovný sektor bol vyrovnaný, pretože rybolov je základným prvkom e, našej politiky. Je to prvok, kde sa dokonca pretavuje kultúrne dedičstvo z generácie na generácie. A myslím si, že my máme ochraňovať tieto hodnoty a preto sa musíme snažiť zabezpečiť túto európsku rybolovnú politiku z rôznych ekonomických dôvodov. Musíme e, sa snažiť zabezpečiť ekonomickú rovnováhu na e, dostatočnej úrovni kvôli drastickým opatreniam, hlavne kvôli veľkému narastu cien ropy v Európe. Rybolovná spoločná e, politika musí zapracovať tak také mechanizmy, také opatrenia, ktoré by umožnili čeliť, čeliť takýmto situáciám a ochraňovať eh, rybárov pred eh, takýmto vysokým narastom cenom eh, ropy. Európska únia si nemôže dovoliť, aby po doprave to bola aj rybolovná politika, ktorá by emigrovala na východ. My musíme Eh, si uvedomiť, že Island naozaj má veľké pochopnosti, pokiaľ ide o implementáciu SPP. Eh, počas reformy SPP sa hovorilo, že je potrebné podporovať tento sektor, pretože eh, ide o ochranu životného prostredia. Pokiaľ ide o rybolov, tak ide o ochranu morského prostredia, ako aj ochranu rybárov. Ďalej, pokiaľ ide o rybolov, musíme si uvedomiť aj váhu regionalizmu oveľa e, väčším veľmi väčšou váhou. Musíme zopakovať e, znovu to, že v krízových e, situáciách a obdobiach takáto politika sa musí aplikovať a nemôžeme nechať rybárov len na ich vlastný osud. Ďakujem pekne a teraz následne sa vyjadrí kolegyňa Beset. Kolega Beser, ďakujem pekne, pána predseda. Musím povedať, že som veľmi spokojný reakciou pani komisárky Dana Maki na túto otázku zvyšovania a dôsledky náraz tu cien ropy pre sektor rybolovu, pretože sa tu nachádzame naozaj pred veľmi dôležitou otázkou európskej koherencie a je tu určitá štruktúrálna vážna e, tendencia, pokiaľ ide o nárast cien ropy. Veľmi dobre vieme tu e, všetci, že toto je dlhodobá otázka. My nemôžeme reagovať konjekturálne len e, v jednotlivých obdobiach, čiže zvyšovať dotácie na základe e, volatility cien ropy. Toto je logická politická otázka. Európska únia musí zostať pevná pokiaľ ide o princípy a ciele, ktoré si stanovila, konkrétne ide o priority boj ja proti klimatickým zmenám a znižovanie emisí CO2 skleníkových plynov ktoré sú spôsobované fosílnymi palivami. Nejde tu o to, aby sme vyslali opačný signál, nejde tu o to, aby sme tu viedli kontradiktornú politiku. A pokiaľ ide o rýbarov, my nemôžeme e, stále e, ponechávať tento energetický systém, ktorý je odsúdený na zanik. My musíme im samozrejme pomáhať, ale takým spôsobom, aby reštrukturalizovali rybolov, aby sa orientovali na iné menej energeticky náročné druhy rybolovu. Mali by sme sa zamerať na tento e, spôsob a nie len všetko prepájať s narastom cien ropy. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz prejdeme k ďalším rečníkom tým, že odozdávame slovo pánovi Balesovi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sa venujeme téme, ktoré sme sa venovali už v roku 2008. Vtedy Európsky parlament vyjadril svoju solidaritu so sektorom rybolovu a požiadal komisiu, aby predložila na konkrétne návrhy, ktoré by umožnili uľahčiť situáciu tých najzávislejších regiónov od rybolovu. Štatistiky ukazujú jasne, že od roku 2003 náklady pre eh, rybolov sa strojnásobili. A e, vzhľadom na narast e, cien paliu, rybári musia 30 viacej investovať e, do toho, aby ryby sa dostali až ku klientom. Nárast eh, cien ropy eh, počas posledných mesiacov je bez pochyby najhlavnejším dôvodom, ktorý spôsobil zhoršenie tejto situácie. Eh, určite to má priamy dopad na znižovanie príjmov rybárov, principiálne tých, ktorí používajú naftové motory a ktorí by chceli loviť viacej, musia loviť ešte ďalej a musia ešte spáliť viacej nafty. Preto dúfame, že Európska únia bude môcť zareagovať a bude môcť zvýšiť strop de minimis z 30 tisíc na 60 tisíc eur na každú podniku a takisto, že bude udelené každému rybárskému podniku, rybolovnému podniku trojročné obdobie pre ten, e, využívanie tohto e, stropu, aby mohli zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj tohto sektora. Ďakujem pekne pekne, pán kolega. A teraz e, kolega Andrés Barea Josefa, dve minúty. Gracias, presidente. El hecho de que... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Fakt, že e, sme sa e, tejto téme dokázali dnes začať venovať napriek tomu, že náš program je nabitý, ukazuje, že je to téma dôležitá, veľké ceny sa e, ceny mm, e, ceny ropy sa zvýšili o 75, o, oh, pardon, o 47% len od septembra 2010. No a e, európsky socialisti, teda my, máme záujem o riešenie situácia, trápi nás situácia rybárov a boli by sme radi, aby Európska únia um, vykonala kroky, a aby sa tieto kroky premietli aj do činnosti jednotlivých vlád. My by sme jednoducho chceli, aby sme túto situáciu riešili prostredníctvom efektívneho mechanizmu, ktorý by e, umožnil mm, núdzovú pomoc alebo núdzové opatrenia, e, ktoré by vychádzali z európskej úrovne. My e, nežiadame len zvýšenie hranice de minimis, ale chceli by sme, aby pani komisárka preskúmala E, takú možnosť, že by na európskej úrovni sa zvýšila flexibilita e, tejto oblasti rybolovu a bolo by možné e, jednoduchšie pridelovať rybárom tak prostriedky, ako aj pomáhať riešiť problémy. No a ja by som chcela, aby komisia zvážila nové možnosti, napríklad na využívanie Európskeho rybolovného fondu tak, aby sa peniaze dostávali k tým, ktorí sú v rybolove e, najviac postihnutí. Teda e, to sú e, ľudia, to sú rybári, ktorí lovia povedzme vo veľkých hĺbkach alebo v vzdialených oblastiach. No a vy, ako ste povedali, je potrebné uvažovať nad potrebných, nad novými opatreniami a tieto nové opatrenia by sa mali zameriavať na riešenie problému vysokých cien paliu, ale aj napríklad predaja tých produktov, teda toho, ako sa tie ryby budú dostávať na trh trhy. No a okrem toho, že je tu sociálny rozmer, je treba vnímať aj druhú stránku veci a to je humanitárna stránka, doslova humanitárny problém, v ktorom sa nachádzajú eh, rybári, ktorí už eh, nevedia, kam eh, z tejto situácie vybornúť a my by sme chceli tomuto sektoru vdýchnuť, tak povediať nový dých. Ďakujem pekne, pani kolegyne. A teraz pán kolega Bilbao Barandika. Pani kolegyňa, ďakujem pekne. Pán predseda, sú naozaj potrebné tie a konkrétne opatrenia, aby sme znížili dopad na sektor e, rybolov spôsobený narastom cien e, palív. Sektor pracuje stále s menšími e, finančnými prostriedkami, stále má nižšie príjmy a takisto je ohrozovaný narušením hospodárskej súťaže zo strany tretich krajín. Preto potrebujeme také opatrenia, ktoré by boli konkrétne, ktoré by nezvyšili náklady e, pre e, e, rozpočet EÚ. Avšak pred novou reformou mali by sme zohľadniť e, takisto rôzne snahy, ktoré boli zrealizované až doteraz, ktoré by mali ísť ruka v ruke s inovatívnou politikou pre zlepšenie takýmto e, spôsobom e, energetickej účinnosti rybolovnej flotily. Pretože ak chceme zlepšiť situáciu v tejto sektore, takisto musíme zabezpečiť dobrú rentabilitu a takisto väčšiu príležitosť pre sektor e, námorného staviteľstva, aby, mali, aby mal tento sektor budúcnosť a takisto, aby mohol naďalej investovať e, do e, svojich podnikov. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz pán Niko Lesku. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Musíme si byť vedomi toho, že ceny ropy ostanú vysoké a nikdy neklesnú na obdobie, kedy to bolo 30 až 40 dolárov za barel. Jednoducho doba lacnej ropy je už dávno za nami. Ráda sa s tým, že priemer bude asi tak 82 až 100 dolárov za barel. To znamená, že ráda sa s tým, že tu budú negatívne vplyvy na ekonomiku. Musíme sa zaoberať e, sektorom rybolov, musíme si uvedomiť, že je tu veľká medzinárodná súťaž, konkurencieschopná, konkurencie, konkurencia a v mnohých oblastiach je to takový jediný zdroj príjmov. To znamená, že keďže musíme rátať vysokými cenami ropy, môžeme rátať s tým, že to ovplyvní predovšetkým drobných rybárov. Hlavná otázka v tejto súvislosti preto je, aká je vlastne budúcnosť spoločnej rybolovnej politiky a čo bude s Európskym rybolovným fondom. Ten, tento fond sa využil príliš málo, to znamená, že musíme využiť možnosti a analyzovať situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz odozdám vám slovo pánovi kolegovi Krytonovi Arsenovi sa na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, drahí kolegovia, v skutočnosti nebude existovať rybolov, ak sa nevyhneme tomu, aby boli čoraz viacej ohrozované e, rybolovné, ryb, rybné populácie. Je pravda, že malí, drobní rybári, ktorí lovia pri brehu, sú tí, ktorí najviac trpia súčasnou situáciou. Hovoríme tu o rozšírení konkrétnych opatrení. Je ku ktorým v skutočnosti veľmi málo krajín má prístup. Ekonomická situácia krajín spôsobí ešte to, že e, viac krajín nebude môcť e, zvýšiť tento strop de minimis, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, ako budeme môcť vďaka tomuto Európskemu rybolovnému fondu pomôcť tým e, krajinám, ktoré najviac trpia hospodárskou krízou, aby sme im mohli pomôcť, pomôcť konkrétnym rybárom. Ja osobne sa domnievam, a som za zvýšenie tohto stropu de minimis za e, tých podmienok, že sa bude pomáhať hlavne tým drobným rybárom, ktorí lovia pri brehu. Čiže rybárom, ktorí majú trvalo udržateľný spôsob lovu a ktorí to realizujú tak, že e, sa nezvýšia tieto naše náklady. A tieto opatrenia samozrejme, že nemôžu ohrozovať eh, trvalú udržateľnosť životného prostredia EÚ. Eh, je tiež potrebné zabezpečiť, aby sme sa vyhli podporové eh, také ho rybolovu, ktorá sa snaží čo najviac vyprodukovať, čo najviac vyloviť. Pani komisárka, ja súhlasím s tým, že treba zmobilizovať a zamyslieť sa nad tým, ako mobilizovať teda tieto finančné prostriedky, hlavne pre tie krajiny, ktoré nemajú prostriedky dostatočné prostriedky tak ako iné a čo najlepšie ich zamerať. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Arsenis. A teraz pani Jotova Marinova, dva minúty. Predsedateľ, gospožu komisáru, vžajmi kolegy. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Spomínali sú to viaceré podmienky a požiadavky na to, aby sa zabezpečil, zabezpečil udržateľný rybolov. A zároveň naši rybári sú závislí od klimatických podmienok a je tu nekalá súťaž a jednoducho musíme si uvedomiť, že sú tu aj ďalšie problémy a síce vysoké ceny ropy. Toto všetko vlastne priviedlo, tak povedať, tento sektor na kolená. Políme si otázku, čo bude potom po roku 2013 a preto, ak myslíme budúcnosť rybolovu, vážne musíme konať. Ceny ropy môžu dos- teda dosahujú takú výšku, že je nutné položiť otázku, čo robiť, či vlastne máme dostatočné opatrenia na to, aby sme zabezpečili záujmy európskych rybárov. Ja očakávam, že komisia prehodnotí tie pravidla de minimis a tú hodnotu zvýši z 30 tisíc na 60 tisíc. Komisia musí pozbudiť členské štáty, aby využili zdroje, ktoré sú k dispozícii. Sú to členské štáty, ktoré veľmi nehovoria o týchto témach, alebo vedia, že by tu vznikla, vzniklo dodatočné rozpočtové zaťaženie. Zároveň rybári vyvíjajú na nich tlak a potom oni ukazujú na Brusel, aby ten konal. Napríklad v Bulharsku rybári ani nevedia, aké možnosti sú vôbec v dispozícii. Jednoducho viacejkrát sa obrátili na vládu s petíciami, ale nevedia vlastne nič o pravidle de minimis. Členské štáty musia vykonať všetko v ich možnostiach, aby nejakým spôsobom riešili túto otázku vysok, vysokých cien palív, lebo je to e, veľmi dôležité pre prežitie tohoto sektoru. A musíme spraviť všetko preto, aby bolo možné využiť európske prostriedky, aj dôležité zmeniť e, pravidla de minimis. A som veľmi rád, že pán Kadek položil tú otázku. Dovolte, aby som položil ďalšiu otázku. Akým spôsobom komisia pozbudí členské štáty k tomu, aby, využívali tieto pravidlá a ako komisia zabezpečí rovnováhu medzi kontrolou toho, ako sa využívajú tieto prostriedky, čo vynakladajú, ako budú disponibilné pre rybárov. Ďakujem pekne. Gracias, presidente, komisaria, queridos Vážený pán eh, Sanchez presedo, vážené kolegyne, vážení kolegovia, zvýšená cena ropy nie je štruktúrna záležitosť. Je to jednoducho záležitosť, ktorá vyplýva zo zvýšeného svetového dopytu a eh, toto zvýšenie zvyšovanie e, ceny v minulosti bolo postupnejšie a e, dnes je nárazové a spôsobuje problémy. No a e, v v rybolove osobitne toto zvyšovanie cien ropy spôsobuje veľmi negatívne dopady a preto zvýšenie e, úrovne de minimis nespôsobí ani deformovanie hospodárskej súťaže, ani nebude mať negatívny vplyv na obchod. Ale my by sme si mali položiť e, ambicioznejší cieľ a to je vybudovanie akejsi celkovej stratégie e, morí a zapracovanie tejto stratégie do stratégie Európa 2020 a do spoločnej polnohospodárskej a rybolovnej politiky. No a my sa skrátka domnievame, že je potrebné riešiť štruktúrne problémy sektora, ale zároveň sú tu problémy aktuálne, najmä tí malí, a stredne veľkí výrobcovia a e, tí, e, ktorí musia čeliť problémom v strednodobom horizonte. My by sme mali, e, a tu by som chcel apelovať na pani komisárku, harmonizovať jednotlivé fondy a ich využívanie a mali by sme sa snažiť o vyššiu udržateľnosť v tomto sektore. Ďakujem pekne, pán Sanchez Presedo. A teraz pán Stal Greller, jedna minúta. Euh, pani, drahá aj kolegovia veľmi dobre viete, že naši ryby majú tri hlavné e, ťažkosti. Poprvé systém kvóty, ktoré ich nutilo, aby e, prijali záväzné e, opatrenia, potom nedostatok finančných prostriedkov a takisto nedostatok kvalifikovaných síl. A tretia otázka, nárast cien ropy, ktorý spôsobili stiaženie situácie tohto sektoru v kríze. Medzi 2008 a 2010 Vo Francúzsku eh, rybári eh, týždenne prišli o 100 až 200 eur, eh, pokiaľ ide o príjem. A preto som chcel požia- chcela požiadať kolegovňa, aby, aby požiadali komisiu nariadiť zvýšenie stropu de minimis, pretože chceme zabezpečiť, aby rybári mohli dôstojne žiť zo svojho príjmu bez toho, aby boli ohrozované rybolovné populácie. Ich príspevok je veľmi dôležitý už eh, keby sme im takto pomohli, tak toto by bolo veľmi dobrý začiatok. Eh, pani eh, komisárka, ďakujem pekne. Pani kolegyňa, teraz pán Ferreira, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Pomerne razantné zvýšenie cien ropy veľmi výrazne zhoršilo problémy v sektore rybolovu, jeho ekonomická ekonomické, e, ekonomická životoschopnosť sa zhoršuje a takisto sa zhoršujú príjmy jednotlivých rybárov, ktorí nedokážu e, absorbovať e, zmeny cien a vstupov a jednoducho nedokážu vykryť tieto razantné zmeny a oscilácie zo svojich príjmov. Mimochodom v sektore klesajú zisky aj ceny a E, to síce má pozitívny účinok na spotrebiteľa v podobe nižšej ceny konečného produktu, ale nedochádza k dostatočnému e, prerozdeľovaniu pridanej hodnoty v celom reťazci e, tohto sektora. V uplynulých niekoľkých rokoch pomerne veľký počet rybárov jednoducho opustil rady v tomto odvetví a tento trend pravdepodobne bude pokračovať, čo môže viesť k likvidácii celého rybolovného odvetvia v Európe, ak budú ceny paliv pokračovať vo svojom raste. E, moja krajina, Portugalsko, predstavuje 90 e, e, rybolovu v určitých oblastiach a to sa premieta aj do veľkých problémov. U nás je jednoducho veľké množstvo malých a stredne veľkých rybárov a tie riešenia, ktoré komisárka navrhuje, tie by mali pomôcť eh, záchrane eh, tohto sektora v našej krajine. My jednoducho na to, aby sme eh, to urobili, potrebujeme problémy riešiť. Nemali by sme riešiť problém tým, že celý sektor zlikvidujeme. To nie je riešenie. No a tiež je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili potreby spotrebiteľov v každej krajine. A mm, nesmieme zabúdať ani na to, aby sme na, našli rovnováhu aj na európskej úrovni. A preto je potrebné pristúpiť čo najrychlejšie k opatreniam, ktoré budú reagovať na socioekonomické potreby tohto sektora, napríklad prostredníctvom rôznych fondov Európskej únie, ktoré by mohli zaručiť stabilitu cien pohonných mód. A takisto je potrebné vytvoriť osobitné opatrenia, ktoré budú financované z existujúcich z existujúcich prostriedkov e, v, vo fondoch Európskej únie. Nemali by sme zabúdať ani na to, aby sme zabezpečili život a, život a schopnosť tohto obdobia a e, tohto odvetvia tak v strednodobom, ako aj v dlhodobom horizonte. A je treba zvýšiť ceny výkupu, teda e, ceny, za ktoré predávajú ryby producenti, teda rybári. No a takisto musíme pamätať na to, aby bola možná modernizácia a obnova flot, flotil, a to najmä na úrovni alebo teda, a to najmä z eh, hľadiska eh, ochrany životného prostredia a eh, bezpečnosti, ale samozrejme aj vyššej účinnosti pri spalovaní pohonných hmot. No a tu je možné, aby jednotlivé opatrenia podnikali členské štáty, ale je treba koordinovať tieto činnosti aj na komunitárnej úrovni, pretože by sme nechceli, aby sa prehlbovali existujúce rozdiely medzi členskými štátmi a e, nechceme, aby to malo negatívny dopad na tých najzraditeľnejších. Teraz prejdeme k HDI a najprv má slovo pán Mandro Androver. Ďakujem pekne, pán predseda. E, chcel by som položiť otázku, že či reakcia e, v tomto prípade sa môže chápať s tým nasledovným spôsobom, že sektor rybolovu je určite v kríze, príjem rybárov je neustále menší a ťažkosti sa zvyšujú pri výkone ich práci. My hovoríme o dotácii, nehovoríme o dotáciách, nehovoríme o neudržateľných praktikách, hovoríme o ozajstných ťažkostiach, ktoré eh, žiadajú našu podporu. Predkladáme eh, stále eh, prispôsobenie, tak ako hovoril pán Kedek. To vôbec nie je niečo odsudenia hodné, práve že je to koherentné a pozitívne. Nechápame, prečo by sme mali odmietnať takéto konjunkturálne opatrenia v takýchto výnimočných situáciách navrhujeme len, aby komisia e, sa venovala takému sektoru, ktorý naozaj potrebuje naliehavú pomoc. Túto e, pomoc v súčasnosti a myslím si, že to môžeme zabezpečiť tak, že zvýšime strop de minimis. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Albez má slovo. Prezident, chcem também juntar a voz a todos os que aquí manifestaram Ďakujem pekne. Chcel by som sa pripojiť k tým, ktorí vyjadrili znepokojenie v súvislosti s nízkym príjmom rybárov. Toto si ešte zhoršené tou situáciou, ktorú pozorujem v oblasti cien palív. Spomínalo sa, že ceny palív jednoducho znižujú význaným spôsobom príjmy malých a stredných podnikov, ktoré už tak či tak majú pomerne nízke príjmy. Tieto ceny palív znamenajú menej možností pre rybárov a okrem toho si musíme uvedomiť, že je tu zložitá situácia, lebo aj výkupná cena rýb je veľmi nízka, je tu veľká konkurencia, je tu dovoz tretich štátov a vznikajú tu finančné problémy, ktoré vedú k tomu, že rybári obmedzujú svoju činnosť a takýmto spôsobom sa strácajú pracovné miesta. To znamená, že musíme teraz zásadne konať v oblasti rybolovu komisia musí reagovať a musí prísť s krátkodobými ako aj dlhodobejšími opatreniami na to, aby sa podarilo prekonať tieto problémy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Romeva. Pán Romeva má slovo. Povedzme si to jasne. My jednoducho potrebujeme reštrukturalizovať rybolovnú flotilu v Európe, aby sme eh, prestali uplatňovať eh, v praxi praktiky, ktoré poškodzujú životné prostredie a plitvajú e, pohonými hmotami. Čiže my potrebujeme spotrebovať menej energie, e, menej likvidovať životné prostredie, nájsť takúto možnosť, nasadiť do praxe takéto lode. A to e, znamená, že budeme musieť rybolovný sektor podporiť, ale nie tak, ako tu navrhujeme teraz, pretože to vyšlo nesprávny signál. Jednoducho je treba reštrukturalizovať rybolovnú politiku a podporiť stimul na to, aby aby majiteľia lodí kupovali lode, ktoré sú efektívnejšie a e, ktoré e, budú chrániť životné prostredie. Toto, čo sa tu snažíme teraz urobiť, alebo teda čo niektorí kolegovia navrhujú, by bola veľká chyba. Súčasná situácia ukazuje, že 70 rybolovných oblastí v Európe je prelovených. To znamená, my musíme v podstate znížiť, alebo teda čokoľvek, čo bude viesť k zníženiu objemu rybolovu, bude veľmi dobré pre životné prostredie. Akýkoľvek, akýkoľvek opačné opatrenie bude veľmi zlé. Ďakujem pekne teraz pán Enin má slovo. Pán predseda, ja som si vypočul dvoch kolegov, ktorí sa venovali tejto téme, pokiaľ ide o otázku udržateľnosti a ohľadom toho, že je potrebné dotovať eh, tieto profesie, pretože nie je možné zabezpečiť ich prežitie. Nie, rybári žiadajú len jednu vec a to, aby mohli žiť zo svojej práce a aby mohli sa venovať eh, svojej práci. Ak ropa je konkrétny problém a bude to aj do, v budúcnosti, tak je treba investovať eh, do výskumov, do motorov, ktoré by boli uh, efektívnejšie, ktoré by spotrebovali menej. Tak tí, ktorí budú spotrebovať menej, No, nafty, e, tak e, e, ich treba podporiť reforma po reforme. My stále tu vidíme znižovanie cien rýb, zatiaľ čo v rybovnom sektore nikdy nebolo také ryby takéto drahé, avšak niektoré ryby majú takú hodnotu, že dokonca spotrebitelia si nemôžu ich zaplatiť. Čo je dôležité, musíme reformovať kvóty, ale takisto aj e, preskúmať prax v rámci tohto sektoru, aby mali e, e, drobní rybári netrpeli a tí veľkí sa neustále nielen neobohacovali. Ďakujem pekne a teraz pán Bronx má slovo. Thank you, Mr. President Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zvýšenie cien, e, cien pohonných mod e, je len e, jedným ďalším problémom pre rybárov, ale nie jediným pre rybárov. V Británii je najväčším problémom členstvo v EÚ, pretože Spojené kráľovstvo dodáva Európe 70 svojich rýb, ale získava za to len 13 kvót, alebo teda financií. A bolo by možno vhodnejšie, keby najmä v oblasti teda lovu tresky. E, lov tresky sa znížil z 300 tisíc tón na 7 tisíc tón v súčasnosti, teda to sú čísla zo začiat, e, z predvstupu do Európskej únie a teraz. A jednoducho naši rybári sú pomaly vytláčaní a strácajú e, svoje živobytie. No a požadujú minimálne z krátkodobého hľadiska, aby, bo, aby s nimi bolo narábané rovnocene ako s ostatnými rybármi v rámci rybolovnej politiky. E, rybári z iných krajín môžu byť na mori viac dní. E, my nepozorujeme, že by sa e, prelovovalo v britských vodách našimi rybármi, ale to, že tie britské vody sú otvorené pre všetkých. Ďakujem pekne. A teraz odozdávame slovo pani komisárke, pani Maria Danamaraki. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chápem všetky znepokojenia, obavy a zdieľam ich s vami, čo sa týka nízkej, nízkych príjmov našich rybárov. Pre všetkým ide tu o vlastníkov malých palív, eh, malých plavidel. Toto je isté problém, ktorý súvisí aj s palivami, ale súvisí to iba s tým, my sme diskutovali viacekrát o týchto te, o týchto otázkach a uz, zistili sme, že vlastne tie problémy to boli ešte aj predtým, ak sa zvýšili ceny palív. Ja chápem, že zvýšenie cien palív ešte zhoršil tento problém, ale ten hlavný problém je jednoducho to, že je tu príliš intenzívny rybolov, prelovovanie, prekračovanie limitová e, limitov a jednoducho e, ryby sa nemôžu zotaviť, a toto je obrovský problém, ktorý musíme riešiť v rámci reformy spoločnej rybolovnej politiky. Samozrejme, teraz diskutujeme o cenách palív. Áno, je to skutočne problém. A zaberajme sa aj tým, ako riešiť tento problém. Jediný spôsob, ako môžeme k tomu pristupovať, ako to môžeme riešiť trvale, je to, že zlepšíme odolnosť nášho sektoru voči vysokým cenám palív. A jednoducho preto, lebo nevieme, ako sa budú vyvíjať ceny palív. Dovolte, aby som spomenul jeden príklad. Napríklad, čo sa týka Belgická, po poslednej kríze oni vlastne zlepšili technické vybavenie svojich flotíl a teraz vlastne tu majú zníženie o 20 čo sa týka spotreby eh, palív. Toto je určitý spôsob, určitá cesta, ako môžeme postupovať a toto sa snažíme vykonať. Avšak, čo sa týka vašich návrhov, bol tu návrh na komisiu, predložení komisie, aby sa zvýšili stropy de minimis. Keďko zaoberáme sa týmto problémom. Tieto stropy, čo sa tým myslí? Toto je strop pre pomoc, ktorú môžu poskytnúť členské štáty svojmu sektoru. Takže aj teraz komisia by zvýšila tento strop, znamenalo by to, že vlastne členské štáty, ktoré majú zdravé verejné financie, by ste mohli dovoliť, aby to navýšili. To znamená, že tuto by neboli rovnaké podmienky pre všetkých. Jednoducho, toto by si mohli dovoliť iba tie najbohatšie štáty. Jednoducho, musím to povedať takto otvorene, aby to bolo všetkým jasné. Ak zvýšime tie stropy, iba väčšie plavidlá by získali výhodu z tohoto systému. Takže to, čo vravel niektorí poslanci Európskeho parlamentu, no neviem si predstaviť, prečo sme mali zvýšiť tieto stropy. Členské štáty môžu poskytnúť štátnu pomoc, člen, e, bohatšie členské štáty môžu poskytnúť už teraz. No a čo sa týka financií, dovolte, aby som ešte povedala, že členské štáty využívajú iba 20 tých financií, ktoré sú v dispozícii. Niektorí poslanci povedali, že e, financovanie je problém, bo nie je možné ho využívať tak, ako e, by sa im hodilo, ale je tu určitá pružnosť. Členské štáty môžu realokovať financovanie No, takto môže konať každý členský štát. Iba Taliansko sa na nás obrátilo, ktoré požiadalo realokovanie a my sme to schválili. To znamená, že musíme sa snažiť presvedčiť členské štáty, apelujte na e, vlády vašich štátov, aby sa finančné prostriedky využívali správnym spôsobom a takto je možné pomôcť. Áno, je tu problém s absorpciou, ale som tu na to, aby som uľahčil situáciu každému, ale zatiaľ nebolo vyhnuté takéto úsilie. Tak čo sa týka zodpovedania otázok priamým spôsobom, áno, sú tu financie, členské štáty ich môžu čerpať, členské štáty môžu z vlastných prostriedkov poskytnúť e, finančné prostriedky v rámci pravidel de minimis. Takže jediné, Jediná možnosť, ktorá tu je, je, aby to bola spravodlivá hospodárska súťaž medzi členskými štátmi a medzi malými a veľkými plavidlami. Takto to musíme vnímať. Samozrejme, je tu istý problém všeobecného charakteru, môžeme o ňom diskutovať v súvislosti s reformou, musím sa oberať tým, čo vykonať, preto aby sme pomohli malým rybárom a samozrejme môžeme diskutovať o akomkoľvek inom návrhu, ale tento návrh, ktorý sa týka zvýšenia stropov de minimis, to je návrh, ktorý nikomu nepomôže. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Uzatváram diskusiu o tejto otázke. Budeme hlasovať vo štvrtok o 12. o tejto otázke a teraz prerušujem zasadnutie na 3 minúty. 3 minúty.